Na úvod mám dve smutné správy. Včera vo Florencii boli útočníkom zastrelení dvaja ľudia. Bol to pravdepodobne rasistický útok. Ešte raz teda chcem to zdôrazniť Dvaja ľudia boli zavraždení, pretože chceli žiť v Európe. Je to veľmi smutná udalosť. Musíme bojovať proti xenofóbii.